we can, we can, we can manage, no problem. Mm. Dear friends, ladies and... Vážení kolegovia, dámy a páni, mm, začali by sme. Možno bude trochu prehnané tvrdiť, že je to nová éra v našej spolupráci v oblasti tvorivého odvetvia, v oblasti spolupráce v prorokovaní aspektov práce výboru pre kultúru, kultúra, šport, e, tiež priemysel, výskum, inovácie. E, ide tu o novú tému a síce tvorivý priemysel dnes. Máme na programe druhú spoločnú schôdzu s výberom pre kultúru, aby sme diskutovali o 391 pozmeňovacích návrhoch, ktoré boli predložené k spoločnej správe Európska a politika pre e, kultúrny e, priemysel pre kultúrne odvetie. Srdečne vítam našich kolegov z výboru pre kultúru, najmä pani predsedničku, pani Kosta. Dám vám slovo. Ešte viac dostanete priestoru ako ja. S pani Kosta budeme spolupredsedať dnešnej schôdzi. Dávam slovo pani Kosta, nech sa páči. Vážený pán predseda Buzek, vážený prítomný, je mi cťou spolupredsedať tejto spoločnej schôdzi. Ak dovolíte, prejdem do taliančiny. Eh, Chcem veľmi pekne poďakovať eh, za spoluprácu, ktorá je veľmi dôležitá medzi našimi dvoma výbormi, medzi výborom ITRE a výborom pre kultúru. Ide tú o spoločnú stratégiu, ktorú sme, dá sa povedať, troška oživili počas tohto mandátu. Začali sme spolupracovať, e, podarilo sa nám prekonať určité prekažky v rámci nášho parlamentu a takisto na pôde nášho výboru, aby sa nám podarilo nájsť cestu posilnenia dvoch dôležitých aspektov. Poprvé, viacej sa zameriať na uznanie európskej stratégie na našom výbore, kde kultúra nie je častokrát eh, súčasťou a to je veľmi dôležité a veľmi vážne na takom kontinente, ako je Európa. A po druhé sme chceli pritiahnuť pozornosť celého parlamentu, nielen výboru pre kultúru, aby bez uznania kultúry, kreativity, omeleckého eh, diania a tak ďalej, všetkých tých nehmotných eh, tovarov alebo bohatstva, aj keď sú to veľké nehmotné veci, aby Európa viacej vysielala signálov na celom svete, aby to sa zameralo na stratégiu práve takéhoto inteligentného, kreatívneho a kultúrneho priemyslu, lebo bez toho kultúrnosť nedosiahneme. Vy veľmi dobre viete, že kultúra má duálnu hodnotu, ktorá má prierezový charakter, dokonca môžete e, tu nájsť e, zakomponované inovácie, takisto valorizácia, ako aj kultúrne európske dedičstvo a na druhej strane je to veľký faktor hospodárskych inovácií, takisto spillover v ďalších e, sektoroch a aj priemyselná záležitosť. To, že dnes hovoríme práve v rámci tejto správy o tejto téme s tým, že vychádzame zo zelenej knihy a hovoríme o 12 miliónoch eh, príslušníkov a až 5,7 HDP alebo pardon, 5,7 pracovných miest v rámci európskeho trhu. To je obrovská dimenzia, ktorú si musíme uvedomiť e, pre stredné a malé podniky. Toto nebolo nikdy e, zakomponované do európskej priemyselnej podniky, ktorá by mala zohľadňovať aj takúto dimenziu nehmotného bohatstva a takisto aj silného kreatívneho potenciálu, pretože a úzkého prepojenia takisto na kultúru, pretože tieto e, toto odvetvie poskytuje aj kultúrne produkty. Teraz odostám slovo našim spoluspravodajcom. Chcem poďakovať aj ja v mene nášho výboru pre kultúru, tieňovým spravodajcom, ako aj spoluspravodajcom pani Morgano a takisto aj jej kolegovi Kristianovi Ellerovi. E, sú to veľmi dôležité pozmeňujúce návrhy, našli sa veľmi dôležité kompromisy a teraz Eh, veľmi dobre aj vy viete, že po hlasovaní 10. novembra budeme môcť v tomto bode sa zamyslieť, či sa nám podarilo pokročiť vpred. A chcem ešte poďakovať aj výboru pre kultúru za spoluprácu, takisto aj DG Kultúr pre kultúru, ako aj pánovi spolupredsedovi a odozdávam mu slovo. Uh, uh, ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem Silvia. Myslím, že naša spolupráca nebude ťažká, zložitá. V zásadných veciach sa zhodneme. Vieme, že by sme si mali deliť e, kompetencie. Je dôležité, aby tých 391 pozmeňovacích návrhov, na teda naozaj veľmi veľa pozmeňovacích návrhov, aby sa podarilo z nich vypracovať kompromis. Chceme sa dopracovať totiž k koherentnému a konzistentnému uzneseniu Európskeho parlamentu. Ako už povedala Silvia, teraz dáme slovo našim spravodajcom. Neskôr pán Luigi Morgano, spravodajca v mene Výboru pre kultúru. Nech sa páči. 5 uh, minút dostane každý spravodajca a potom jednotliví kolegovia uh, maximálne 3 minúty, tieňoví spravodajcovia. Allora, <clears throat> innanzitutto grazie, grazie Presidente. Mi unisco... Ďakujem pekne, pán eh, predseda, pani predsedníčka. Chcem poďakovať eh, všetkým spolupracovníkom, ktorí mi pomohli v tejto práci. Eh, toto takisto aj tieňovým spravodajcom, takisto aj obidvom osobám, ktoré predsedali tomuto, týmto dvom výborom, pretože preukázali spoločnú ochotu Eh, ku kompromisom. Chcem povedať, že tento, táto správa je veľmi zaujímavá. Hovorím tom preto, pretože sa len potvrdilo to, že kreatívna, a kreatívny umelecký priemysel je veľmi dôležitý tak pre rozvoj rastu v rámci Európskej únie a jednotlivých členských štátov, ale takisto aj pokiaľ ide o, o eh, pracovnú zamestnanosť, eh, hlavne mladých. Mali sme 21 pozmeňujúcich návrhov, ktoré sme predložili a niektoré naozaj sa pridali k stanovisku výboru Júri nejaká asi 51 pozmeňujúcich návrhov totiž to prišlo z týchto výborov. Nemohli sme ich, eh, žiaľ Bohu, ich eh, môcť eh, zohľadniť pred predchádzajúcim zvažovaním, takže budeme sa tomuto venovať potom. Teraz, aké je hodnotenie tejto otázky, otázky pozmeňujúcich návrhov? Poprvé sme veľmi spokojní. Prečo sme spokojní? Pretože veľká väčšina pozmeňujúcich návrhov, ktoré nám prišlo zo strany kolegov, ako aj zo strany spolu spravodajcov, pretože aj my sme vypracovali pozmeňujúce návrhy, lebo sme vedeli, ktoré sú tie záväzné body, ktoré môžeme využívať preto, aby sme presadili túto správu. Zhrňujú to, na za čo sa zameriava naša správa, takisto aj doplňujú tento text. Veľká väčšina kolegov z ako aj z e, ITRE, potvrdili politický cieľ tohto návrhu správy. Čiže tá požiadavka zabezpečiť koherenciu alebo súdržnosť v rámci tejto otázky je to, čo je podľa nás dôležité. A vďaka tejto koherencii zabezpečiť, aby Európska únia mala ozajstnú stratégiu pre kultúrny a kreatívny priemysel, ktorá by bola koherentná a ktorá by mala byť eh, aj zrealizovaná z dlhodobého hľadiska. Pokiaľ ide o financovanie, takisto aj dohľad nad týmto priemyslom by konkrétne mal byť zakomponované do strategických cieľov Európskej únie. Všetci poznáme aj tieto údaje, ktoré budem spomínať, že 90 tento, tohto priemyslu tvoria živnostníci alebo malé a stredné podniky. Toto sú veľmi dôležité čísla práve pre zamestnanosť. Samozrejme, eh, chcem spomenúť aj niekoľko dôležitých údajov, ktoré sme spomínali v tejto správe, keď sme chceli podporiť aj kompromisné návrhy, ktoré sú koherentné a takým spôsobom, aby mohli byť prezentovateľné a transparentné. Pokiaľ ide o Working Progress, my sme zaslali sekretariatu tieňovým spravodajcom niekoľko kompromisných návrhov, konkrétne 33 ich bolo, ktoré sme vypracovali. Tie, ktoré by chýbali ešte, tak to budem spomínať na zasadnutí výboru Júry. Niektoré napríklad, ktoré sa týkali copyrightu, autorských práv a tak ďalej. Toto všetko sú veci, ktoré Júry zaujímajú. Kolega Eller, Eller vám potom urobí zhrnutie tohto textu. Snažili sme sa urobiť všetko preto, aby tento text bol štrukturovaný, transparentný, čitateľný, aby to bola správa, ktorá by naozaj splnila tie cieľe, ktoré sme si stanovili a aby to bolo realizovateľné potom aj v praxi, aby všetko ozrejmila, pretože toto je dôležité preto, že tá požiadavka práve išla týmto smerom. A teraz už k jadru veci. E, sprijali sme všetky návrhy, snažili sme sa ich zakomponovať do tých pôvodných odsekov návrhu správy. Napríklad, pokiaľ ide o strategické ciele, konkrétne teraz myslím vzdelávania, takisto školenia, ako metodiky na školách, pracovné možnosti, takisto aj presadzovanie know-how, copyright, financovanie zo strany EFSI a tak ďalej. Toto všetko sú body, ale ktoré nemôžem všetky vymenovať, lebo nemáme na to dostatok času. Takže my sme sa snažili priaznivo zakomponovať niektoré dôležité aspekty, pre ktoré sme vytvorili v rámci tejto správy jednotlivé odseky, jednotlivé oddiely, ako napríklad boli podmienky pre pracovníkov v rámci kreatívneho priemyslu, takisto aj zamestnávanie e, ženských e, alebo živnostníkov žien, e, digitálne inovatívne prvky, ktoré sa tu využívajú a tak ďalej. Niektoré prvky sú v rozpore s základným zameraním tejto správy, takže e, tie sme nemohli prijať, pretože by zásadne pozmenili tento text, e, ktorý sme pôvodne navrhli. A pokiaľ ide o kompromisné návrhy, tie boli zaslané tieňovým spravodajcom, ako som už povedal, sekretariátu. E, my žiadame za nás, aby tieňoví spravodajcovia sa snažili za jednotlivé skupiny nám zaslať svoje reakcie. My sme sformulovali naše návrhy. Malo by to byť vlastne do zajtra uzavreté. Mali by sme si overiť, či sú schopní na naše návrhy predložiť protinávrhy a potom by sme chceli hlasovať na kult a ITRE 25. oktobra počas Štrásburského 2. oktobrového zasadnutia a dúfame, že budeme môcť sa venovať aj niektorým detailom. Čiže ja by som povedal, že to teraz som v tom stave, že očakávam teda reakcie zo strany kolegov, aby sme eventuálne mohli doplniť tento návrh správy a všetky naše protinávrhy, ktoré sme zaslali. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne a teraz v mene výboru ITRE vystúpi pán kolega Kristian Eiler. Nech sa páči, máte slovo. Vážený pán eh, predseda, vážená pani predsednička Kosta, ja a v podstate e, v plnej miere podporujem vyjadrenia pána Morgana. To nehovorím často vo svojom politickom živote. Naozaj už e, mám málo čo, čo by som chcel dodať. Pre nás z výboru ITRE bolo dôležité a zaujímavé e, položí väčší dôraz na tému vzdelávania kultúry. Myslím si, že spoločne sme si uvedomili, že by sme nemali hovoriť len o budúcnosti, ale fond EFSI vďaka našej spoločnej iniciatíve sa už začína venovať financovaniu aj kultúrnych prostriedkov a kultúrnych účelov v tvorivom priemysle, teda čiastočne sme tento cieľ už splnili. Je dôležité, a to je vzájomný prísľub, chceme v budúcnosti spolupracovať na tom, aby sme v rámci revízie uprostred e, trvania viacročného finančného rámca zohľadnili aj nové potreby, aby sme podporili všetko, čo by sa týkalo navýšenia prostriedkov pre e, Creative Europe a tiež pre Horizon 2020 alebo rámcový program 9 pre Tvorivú Európu. Vo výbore pre priemysel sme sa zaviazali k tomu, že keď sa bude hovoriť o nových rámcových programoch pre výskum, že tento e, aspekt budeme o mnoho viac zohľadňovať. Chceme teda v budúcnosti plniť e, a naďalej venovať pozornosť tomu, o čo žiadame teraz vo vo našich výboroch. E, ja poznám kolegu Morána, ktorý ako Talian, ako liberálny človek, o mnoho zvojilejší ako ja, Nemec, eh, on sa k tomu nevyjadril vo výbore. Eh, eh, táto správa neprešla v hlasovaní. Tam sa totiž spochybnila už tam tá myšlienka existencie tohto nástroja. Myslím si, že v tejto chvíli tie dve najväčšie skupiny v Európskom parlamente by sme nemali e, sa uberať cestou, že budeme spochybňovať v každej jednej správe e, samotnú existenciu európskeho projektu. Myslím si, že kultúrny priemysel, filmový priemysel, no taktiež e, sektor luxusných tovarov. Včera napríklad sme na schôdzi medziskupiny do parlamente, v ktorej sú poslanci z výboru ITRE aj KULT. Predovšetkým sme absolvovali veľkú konferenciu tu v Bruseli s viac ako 400 účastníkmi, zástupcami špičkových eh, priemyselných eh, koncernov, od tých veľkých hráčov až k menším, aj tiež eh, k autorom, spisovateľom, scenaristom. A len zriedka počúvame také slova chvály na Európu, len zriedka sa pripomína e, ten význam spoločného postupu ako na tomto podujatí. E, myslím si preto, že to, čo sa uvádza v tejto správe, sa jasne ukázalo aj včera. Komisia DG Growth napríklad sa jasne vyjadrilo, že sektor kultúrneho a kreatívneho priemyslu je najväčším sektorom v Európe. Je to väčší sektor ako farmaceutický priemysel, väčší ako automobilový priemysel a um, Zástupcovia komisie vrátane predsedu Junckera sa eh, vyjadrili, eh, že to, že sa to spomenulo aj v jeho prejave o stave únie, neznamená, že eh, by sa chcela nejako formálne vyjadriť ako zastanca tohto sektora. Rozhodne je to preto, že si uvedomuje význam tohto sektora pre budúcnosť, pretože tu ide o zadefinovanie toho, čo vlastne stelesňuje Európa Myslím si, že e, v takmer žiadnej inej politickej oblasti nie je také jednoznačné, čo Európu definuje ako v tejto oblasti a zároveň sa tým definuje aj e, možný vývoj do budúcna. Preto e, by som chcel ešte raz poďakovať svojmu kolegovi, spoluspravodajcovi, tiež chcem poďakovať obom predsedom. Chcem sa poďakovať pani Kosta výslovne, pretože takýto spôsob spolupráce je relatívne nový a našim hlavným cieľom nie je schválenie tejto správy v pléne, ale konkrétne uplatňovanie tejto správy v praxi v členských štátoch. Teda ide o Creative Europe, taktiež finančné výhľadky s tým spojené, ide tu o Horizont 2020 a tiež finančné programy, ktoré s tým súvisia. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pán Eller. Ďakujem obom kolegom za vynikajúci príklad e, vynikajúcej spolupráce, otvorený prístup. Takéto príklady naliehavo potrebujeme aj inde. Teraz sa obrátim na tieňových spravodajcov podľa jednotlivých politických skupín. Ak sa nemýlim za SAD, tu máme za výbor ITRE Jose Blanca Lópeza, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem poďakovať za prácu, ktorú vykonali spolu spravodajcovia a takisto chcem poprvé zdôrazniť hodnotu pozmeňovacích návrhov, ktoré boli predložené, pretože určite obohatia možnosť, ako aj hodnotu hm, tejto správy. Tak ako sa to odrazilo aj v kompromisných návrhoch, na, ktoré pracujeme, na ktorých pracujeme. V súvislosti s tým chcem poďakovať takisto aj za prácu, ktorú vykonali tak spoluspravodajcovia, ako aj celá jeho no, skupina za celú tú za celé to zhrnutie, za celú tú vynikajúcu prácu. Hlavne pokiaľ ide o kompromis týkajúci sa sociálnych a pracovných podmienok pracovníkov v rámci kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Ako už bolo spomínané, bola je to prvá výmena názorov a táto dimenzia, ktorá bola spomenutá v tejto správe, sa odrazila takisto aj v týchto pozmeňujúcich návrhoch, ktoré predložili takisto aj spolupravodajcovia. Preto som veľmi rád, že tento kompromisný návrh, kde sa uznáva nestále eh, zamestnanie v rámci tohto sektora a takisto sa obraciame na komisiu, aby predstavila taký ambiciozný legislatívny balíček, ktorý by sa týkal mobility a možného riešenia ohľadom mobility pre pracovníkov, ktorí sú súčasťou kultúrneho kreatívneho priemyslu a aby boli odstranené prekažky, pokiaľ ide o mobilitu tých pracovníkov medzi jednotlivými členskými štátmi, kde by boli do, mm, kde by bolo dostané, kde by boli rešpektované tak pracovné ako aj sociálne podmienky pre týchto pracovníkov, aby sa rozvíjala alebo aby sa aplikoval taký právnický rámec na európskej úrovni, ktorý by eh, sa týkal práve tohto umeleckého prostredia, kde by napríklad v prípade ochorenia, tak priama ako aj nepriama mm, fiskálna politika bola zabezpečená. A chcem ešte povedať, že podľa mňa je veľmi dôležité, aby sme vyprofilovali niekoľko kompromisných návrhov, ktoré sú spojené s inou témou, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá. To je oceňovanie, ohodnocovanie, spravodlivé vyplácanie autorov, ktoré by zohľadnilo práve tú hodnotu, tú, ktorú tvoria v rámci kultúry a kreatívneho priemyslu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega za ECR. Najskôr vystúpi pán Tošenovský. Nech sa páči. Ďakujem, pane predsedo. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel najprv ospravedlniť eh, tieňového spravodajca. Budem vystupovať ako koordinátor. Určite sa pripájam ku kolegom, ktorí tu zdôrazňujú význam kreatívneho priemyslu. Možno ten názov je trošku drsný, keďže ide o umenie a hlavne o živé umenie, ale myslím si, že vystihuje to, čo v umení je. Moja mamička bola maliarka, takže celý život som vyrastal v takomto umeleckom prostredí. Umenie je nositeľom obrovskej obrovského ekonomického potenciálu, ktorý v Európe má už e, dlhú históriu za sebou, ako možno takú dlhú, ako história sama a možno, že nikdy vo svete to takto nie je ponímané, pretože nesmieme zabúdať, že umenie nie je len ten obrovský o, e, náboj a rozširu, rozširovanie umeleckého potenciálu, ako aj vedomosti pre ľudí, ale takisto nesie v sebe aj strašne veľa ekonomických e, atribútov hlavne do budúcna. A keď sa pozrieme na čokoľvek okolo seba, tak v každej vážnej veci máte kúsoček umenia, každý dizajnový prvok pre lepší pohyb v sebe zachováva určitú tradíciu a je nositeľom. Preto si myslím, že je veľmi dôležité sa venovať tejto veci a dať jej ten správny názov a vôbec sa nebáť, tak ako som hovoril tým strašným názvom kreatívny priemysel. Vôbec sa netreba bať toho, že za umením je tá ekonomická zložka veľmi dôležitá a že veľa vecí takto ženie dopredu. Veľmi sa teším na to, že táto správa bude skutočne obsiahla a že bude pokrývať to, čo je v histórii v Európe tak veľmi dôležité a možno aj najviac spojujúci prvok medzi všetkými členskými štátmi. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Tošenovský. Máme tu aj tieňových spravodajcov za EPP. Tentokrát z výboru pre kultúru. Nech sa páči, máte slovo. Thank you, Chair. Dziękuję, panie przewodniczący. E, szanowni państwo, Mm, vážený pán predseda, dámy a páni, chceli by sme poďakovať kolegom, ktorí spolupracovali na tejto správe, ktorá sa týka európskej politiky v oblasti kultúrneho ako aj kreatívneho priemyslu. Súhlasím s tým, aby sme podporili tieto kompromisy, ktoré takisto podporujú a zakomponovali návrhy zo strany výboru pre kultúru, pretože sú to veľmi dôležité kompromisy, pokiaľ ide napríklad o vzdelávanie pod dohľadom, ďalej dohľad nad autorskými právami, ďalej produktívny a kultúrny priemysel a štandardy pre neho. Chcel by som sa vyjadriť ku kompromisu k odseku 9, ktorý sa týka podpory spolupráce medzi jednotlivými odvetviami. A teda pokiaľ ide o názor výboru pre kultúru, otázka mobility je veľmi dôležitá. Chceli by sme, aby tento odsek zostal v rámci oddielu dopravy. E, Ďakujeme pekne. Teší nás, že tu máme väčšinu tieňových spravodajcov za väčšinu politických skupín zastúpených. Ďalej. Tieňový spravodajca za ALDE bude zastupovať Bor ITRE. Ďakujem pekne v mene ALDE. By som sa chcela poďakovať eh, obom spravodajcom za ich usilovnú prácu doteraz. Chcem oceniť eh, mnoho pozmeňacích návrhov, ktoré sme dostali k tejto správe, ale moje Návrhy sa týkali víziev, ktorým je vystavený eh, tento sektor priemyslu v digitálnej ére. Tento sektor eh, teraz prechádza významnou transformáciou a musíme zaistiť, aby sme v plnej miere využili výhody tejto transformácie, vývoj nových podnikateľských modelov, platformiem, inovatívnych digitálnych nástrojov, ponúka nové možnosti na šírenie kultúrnych obsahov a tiež nové formy odmeňovania umelcov. A preto si myslím, že táto správa by sa o mnoho viac mala zamerať na digitalizáciu tohto sektora. Hoci si myslím, tak ako už aj správodajca povedal, že tradičné výzvy ako napríklad rámcové podmienky vzdelávania a zručnosti alebo e, financovanie sú rovnako dôležité. Celkom iste sa musíme o mnoho viac zamerať na nové výzvy, ktoré e, prichádzajú s technickými zmenami. Ako to už zaznelo mnohokrát, kultúra, tvorivé sektory priemyslu sú dôležitou súčasťou našej ekonomiky a preto musíme zaistiť, aby ostali v popredí všetkých zmien a inovácií. Musíme poskytnúť umelcom a zástupcom tvorivého priemyslu možnosti predkladať inovatívne návrhy, podporovať inovatívne myšlienky a tiež musíme zachovať tieto e, firmy vzniknuté firmy v Európe. Tiež výsledky tejto správy by mali byť tým, čo očakávame a síce dôležité upozornenie pre legislatívne e, orgány pre rozsmerovanie a nielen e, nejaké zbožné želania na papiery. Teším sa na spoluprácu s kolegami, e, aby sme pracovali na naplnení týchto cieľov. Ďakujeme pekne za vaše poznámky. A teraz v mene skupiny Ald. Teda táto kolegyňa vystúpila v mene skupiny ALDE. Ďalej nasleduje skupina zelených. Pán Michel Raimon, ktorý je tieňovým spravodajcom vo výbore pre e, priemysel aj pre kultúru. Obávam sa však, že dnes popoludní ho nahrádza pán Maragal, pretože pán Rémon eh, sa nemohol dostaviť. Pán Maragal teda zastupuje oba výbory, nielen eh, skupinu zelených. Je veľmi účinné riešenie. Thank you, President. Eh, taking in account that I am member of the ITU committee and substituting. Ja som členom výboru ITRE. Nie som však členom výboru pre kultúru, je to však trošku aj komplikácia Mm. Musím však byť lojálny k obom výborom a to mi spôsobuje trochu ťažkosti. Prejdem do španielčiny. No, no eh, budem sa snažiť eh, zastupovať takisto aj názory pána Reboda, ale budem sa snažiť aj taký osobný vstup k tomu dať. Je samozrejme, že táto správa vychádzala z toho, že máme veľké tradície v kultúrnej politike a tiež sme keď chceli to zakomponovať trošku aj do priemyselnej politiky. Doteraz sa nám však nepodarilo adekvátne obo, oba koncepty zosúľadiť, keď sme hovorili o priemysle, hovorili sme o ochrone, a hospodárskom raste a tak ďalej. A keď hovoríme o, o v obchode, hovoríme o efektívnosti o, na vkladoch a tak ďalej, ziskoch. preto sme sa snažili práve urobiť takéto prepojenie, akýsi e, link, ktorý by bol dôležitý a účinný pre oba sektory. A to z európskeho hľadiska nie len pokiaľ ide o politiky jednotlivých členských štátov. V každom prípade sa mi zdá, že stalo za to spomenúť to, že tento koncept stojí za to vytvoriť eh, tento koncept kreatívneho kultúrneho priemyslu. Avšak je potrebné naozaj urobiť eh, niečo, čo by nebolo nejednoznačné, čo by nemalo alebo nespôsobovalo určité ťažkosti. Vychádzali sme z dôvodu, že je potrebné rátať eh, s konkrétnymi ukazovateľmi, štatistikami, ktoré by mohli byť komparatívne a takisto aj so stanovením týchto konceptov v jednotlivých členských štátoch. Nikdy sme neboli istí, či hovorili sme o tom istom, istom keď sme spomínali kreatívny alebo kultúrny priemysel na európskej úrovni. A preto si myslíme, že je treba byť ostražitý a niektoré naše pozmejúce návrhy naozaj opatrne k tomu pristupovali. 7,5 Hm, všetkých osôb zamestnaných eh, v celom hospodárstve. To môže byť častokrát eh, používané ako také falošná, nesprávne alebo falošný nesprávny argument, pretože eh, ľudia si môžu povedať, že to nie je veľa, že to nie je nejak extra užitočné alebo relevantné. Potom treba však tieto štatistiky nazerať na ne trošku iným spôsobom. Ďalej prístup ako to je aj v tejto správe spomenuté, k európskym financiám. Európsky rozpočet e, neráta s financiami, s dotáciami práve na tieto sektory a preto treba optimalizovať to, čo v niektorých pár rozpočtových linkách e, nachádzame, ktoré by mohli byť venované práve na tieto kultúrne aktivity. E, totiž to tento sektor nie je stanovený ako súčasť európskeho rozpočtu, čo je veľmi náročné potom pre či už eh, individuality, ktoré práve pracujú v tomto priemysle, alebo malá stredné podniky. Nie je to ľahké. A stojí za to žiadať eh, komisiu, aby takúto linku v rámci rozpočtu vytvorila, aby to vyjasnila. A na záver, po tretie, táto správa prichádza v tom istom čase ako smernica o audiovizuálnom sektore. Myslím, že my by sme mali žiadať, aby tu bola zakomponovaná akási súdržnosť medzi týmito dvoma dokumentami, pretože na jednej strane máme parlamentnú iniciatívu, ktorá vyjadruje tie možnosti, želania, túžby a tak ďalej. Avšak smernica tá je oveľa silnejšia, pretože tá má normatívny a regulatívny charakter a nie je to veľmi dobre na To by bolo potrebné urobiť, eh, pretože oba dokumenty sa týkajú kultúrneho, kreatívneho priemyslu, môžeme spomenúť internetovné platformy, takisto aj falšovanie jednotlivých diel, otázka práv duševného vlastníctva, toto je veľmi dôležité, tak ako to bolo v predchádzajúcich eh, dokumentoch. A potom tu máme ešte ďalší dramatický moment a to, že tento sektor kultúrneho a kreatívneho priemyslu je čosi, čo vlastne definuje, vytvára Európa. Tým vytvárame imič Európy pre nás samých a takisto aj pre celý svet. Preto je veľmi dôležité, aby sme to zohľadňovali, aby sme ho hovorili o ochrane tohto priemyslu, o reálnej a efektívnej pomoci, dotáciách pre subjekty, ktoré sú súčasťou tohto priemyslu, aby bol stabilný, aby bol efektívny a aby to malo aj ekonomický zmysel, aby to nebola len taká nejaká aktivita pre nejakých e, využívateľov na nejakými verejnými dotáciami, ale ako určitá realita, ktorá by reálne bola zakomponovaná do nášho života. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán kolega za to, že ste tak šikovne zastúpili oba výbory. Myslím, že pán Kohlíček za GUE urobí to isté, nahradí Joao Ferreiru a, a Martinu Michels ako tenevých spravodajcov e, zo skupiny GUE. Ja... Ďakujem pekne, hovorí pán Kohliček. Je len niekoľko poznámok z pohľadu mňa ako občana Českej republiky, pretože ja ako sklár samozrejme musím povedať, že priemysel a umenie sa práve v mojom odbore veľmi pekne zosúladil. A keďže som roky sa venoval aj doprave, pozrite sa na tie krásne dopravné stavby, ktoré vidíte všade okolo seba. Pozrite sa na zastupišťa, moderné letištia, železničné stanice, krásne tvary majú. To všetko je súčasť našej kultúry. V 19. storočí žiadna veľká priemyselná stavba sa neobyšla bez architektonického stvárnenia. V 30. rokoch Bauhausa a v 20. rokoch takisto Bauhaus, ktorý prepadoval čisté línie, to bola súčasť našej kultúry. A pritom to boli veľké priemyslovné stavby. Pozrite sa napríklad v Zlíne, keď tam prídete, čo všetko bolo vybudované v rámci priemyslovej výroby. Ten obrovský blok uprostred mesta. Príďte sa pozrieť na moderný hotel, kombinácia tehiel a betónu. To všetko je kultúra ako taká a pritom je to priemyselný dizajn, dizajn, pritom je to architektúra, pritom je to niečo, čo dáva obrovský náboj celému tomu miestu. Takisto, keď pôjdete po diálnici z Českej republiky do Nemecka a potom do Francúzska, zistíte, že mosty majú úplne iné tvary. Pozrite sa na tie krásne tvary tých obrovských mostov, ktoré spojujú napríklad Dánsko so Švedskom. Pozrite sa na tunely, metra, na stanice metra. To všetko je priemyselný dizajn, to je kultúra, ktorá je spojená s priemyslom tak, ako to má vyzerať. A v mojom odbore v skle v sklárskom priemysle. Každé múzeum má obrovské množstvo priemyselného skla. Či už ide o staré sklo, alebo to najnovšie. A zase na jednej strane je to priemyselný objekt a na druhej strane je tam v tom kus výtvarnej práce. To isté platí pre porcelán. Toto všetko sú naše české tradičné produkty. A priemyselný dizajn vo všeobecnosti si zaslúži, pretože je to práve na hranici medzi kultúrou a priemyslom, aby sme sa mu oveľa viacej venovali. Samozrejme, že každý štát to má chránené nejakým spôsobom. Sú tu možnosti priemyselných vzorov, prihlásenia a tak ďalej, ale do toho sa nechcem púšťať, to patrí trošku inde ako na pôdu našich dvoch výborov. Kultúra a priemysel, to sú dve zložky, ktoré sú tradične spojené, hlavne v Európe. Mimoriadným spôsobom v každej krajiny. Pretože jednotá v rôznorodosti, to na tej hranici, to je to najzaujímavejšie. Preto aj toľko ľudí cestuje do Európy a nakupuje naše krásne výrobky, chodí sa pozerať na tie naše krásne stavby. A nemusí to byť eh, len príklad eh, divadiel a katedrál, ale aj tie priemyselné stavby, ktoré sa častokrát zaslúžia, aby boli aj na pohľadniciach niektorých eh, významných eh, miest. Myslím, eh, že je veľmi dobré, že sme sa takto stretli, naše dva výbory, že sa takáto správa vypracovala. Ja dúfam, že tým len a len podporíme tú zvláštnosť Európskej únie, ktorú si častokrát ani naši občania neuvedomia. Ďakujem za vašu pozornosť. Thank you very much, colleague. Ďakujeme pekne, pán kolega. Boli ste eh, tak otvorení, eh, že ste boli ešte bližší k výboru pre kultúru, než eh, k výboru ITRE. Vystúpili šiesti tieňoví spravodajcovia zatiaľ. Všetkých šest politických skupín aj tieňových spravodajcov bolo zastúpených. To je prvá časť diskusie. Teraz by som dal slovo pani spolu predsedajúcej, aby sa teraz ujala predsedania? Dokáži. Dobre. Hmm. Uh, kolegyňa Beres eh, z ITRE požiadala o slovo. Neviem, či ešte niekto ďalší sa že, um, chce požiadať o slovo. Jej odovzdám o slovo, ale zatiaľ nikoho nevidím, teda, takže najprv kolegom eh, spravodajcom dám slovo, potom ďalším rečníkom. Nech sa páči. Euh, Ďakujem pekne, pani predsedníčka, pán predseda. Bravo našim dvom výborom, že sa im podarilo implementovať takúto eh, krásnu iniciatívnu správu, pretože myslím si, že je to tá vhodná chvíľa, pretože hovorí o kultúre, ale hovorí aj o úsporách a na záver spomína takisto aj politiku, pretože veľmi dobre vieme, že momentálne sa nachádzame v takom období, kde sa snažíme nájsť priestory kde by sa dala hodnota vytvárať pre Európu a v kultúrnej oblasti sme to jasne si identifikovali už pred určitým časom, pretože to je oblasť v rámci Európy, kde je veľký potenciál vytvárania hodnot, ktorý nie je ešte e, do hĺbky využitý. Takisto je to aj tá politická otázka, pretože všetci veľmi dobre vieme, že vtedy, keď e, ja síce používam o veľké slova, ale naozaj sú tie najvhodnejšie pre takéto veľké výzvy, ktoré pred nami stoja. Takže spomeniem globalizáciu, ktorá teraz sa triešti, stráca zmysel pre mnohých našich občanov a, a otáča ako keby chrbtom sa tej krásnej kultúre, ktorá bola spomenutá mnohými predrečníkmi vo svojich diskusiách, vo svojich príhovoroch. Európska únia nemôže tak ako predtým eh, sa venovať tejto otázke v rámci teraz Bielej knihy, kde eh, sme o tom hovorili. Potrebujeme konkrétne činnosti Niektorí kolegovia, som počula, eh, ho, hovorili, že je potrebné sa venovať digitalizácii, eh, smernici o autorských pravách a tak ďalej. Áno, to sú témy, ktoré sa spomínajú v rámci návrhu správy spravodajcov, avšak ktoré by nemali byť v centre, v jadre pozornosti tejto správy. Podľa mňa to by malo byť niečom inom pod úplne iným uhlom. A to jasne identifikovať najprv ten eh, rozsah, to, to, to pole pôsobnosti Veľmi dlho to nebolo také ľahké hm, tak pre kultúrne prostredie si uvedomiť, že to môže byť aj priemysel. Môže sa stať aj priemyslom. Avšak treba si uvedomiť, že treba prežiť, že treba eh, pochopiť, že kultúra v modernej ekonomike musí sa vybrať týmto smerom. A potom taký kritický pohľad E, sa týkal práve otázky financovania na európskej úrovni, pretože vidíme, že to prepojenie medzi potrebami kultúrneho a kreatívneho priemyslu potrebuje zohľadniť e, úplne iné e, druhy hospodárstva. Prečo hovorím, že špecifické druhy hospodárstva? Pretože hovoríme o kultúrnom kreatívnom priemysle a preto chcem zdôrazniť práve otázku definície ako to najdôležitejšie, pretože je to veľmi široký pojem, kde máme diverzitu všelijakých podoblastí, segmentov. Ehm, nie je to len kultúra ako taká, pretože nejaká nadprodukcia, ehm, ja neviem, modnej kolekcie, alebo nebudem teraz čítať alebo spomínať tých eh, veľkých návrhárov. Toto všetko je jedna špecifikum. A potom napríklad maliar alebo fotograf, eh, to je zase niečo úplne iné. Čiže máme tu veľmi rôzne rebríčky, máme tu rôznu škálu a toto všetko by malo byť e, podporované z strany Európskej únie a Európska únia zatiaľ nerobila správne, že e, tento pohľad neprijal za svoj a preto chcem poblahoželať veľa úspechov spolu s pravodajcom a dúfam, že budeme môcť e, aj za Európsky parlament podporiť tieto iniciatívy. Grazie e credo... Ďakujem pekne. Myslím si, že už nikto ďalší by sa nechcel vyjadriť. Nikto sa neprihlásil, takže ja poviem pár slov a potom odozdám slovo komisii a dvom spolu spravodajcom. Bude to v takomto poriadku. Komisii, hej? Najprv. Až potom spolu spravodajcom. Dobre. Takže dve pripomienky za mňa vzhľadom na to, čo bolo povedané a takto využiť fakt, že e, je nás tu toľko. Za krátky čas e, chcem povedať, že veľmi oceňujem to, čo všetko bolo povedané zo strany niektorých kolegov, pokiaľ ide o vyjasnenie e, ani nie tak perimetra alebo toho segmentu a tých rôznych e, špecifík. A chcem zdôrazniť, e, že práve v tejto správe sa žiada v zelenej knihe, aby sa jasne povedalo, že čo to je kultúrny priemysel a čo je kreatívny priemysel. Pretože sú to priemysly, ktoré práve sa zameriavajú na kultúru a kreativitu. Je to vlastne vytváranie kultúrnych a kreatívnych produktov. Čiže kultúrne produkty v rámci kultúrneho priemyslu a kreatívny priemysel, tam máme strašne veľký obsah, máme tam um, práva duševného vlastníctva a tak ďalej, ale potom ten produkt ako taký je kultúrny sam o sebe. Čiže potrebujeme urobiť uh, určité dve zložky, aby neprichádzalo k smetku a k zamienianiu, pretože potom tie prístupy možno sú veľmi dôležité, ktoré tam budú použité. Chcem oceniť takisto aj výzvu implementovať túto otázku na program, kultúr, na program Výboru pre kultúru a takisto ITRA, pretože všetci sme s veľkou pozornosťou a možno, že komisia takisto nám bude môcť doplniť ešte ďalšie informácie k novému finančnému nástroju, ktorý začína teraz a ktorý sa týka kreatívnej Európy a ktorá by mala sa týkať európskeho investičného balíčka. Toto všetko e, Mm, bolo spomenuté európskymi investičnými inštitúciami, čiže e, mohlo by to byť e, súčasťou e, tohto systému, kde by sa zohľadnil práve ten maličký rozmer pred, ale takisto je ten veľký rozmer, napríklad otázka copyrightu. Čiže myslím si, že oveľa širšie by sme mali toto poňať, tak niečo v tom zmysle, myslím, že to povedal pán Maragal, Požiadajme komisiu, aby eh, aj finančná politika na priemyselnom základe pochopil, že aj tieto priemysly naberajú na šírke a, a, a na druhej strane, aby o, eh, tu boli takisto prepojenia na štruktúrne fondy, na fondy v rámci programu Európa 2020 a tak ďalej. Takže budeme mať potom taký komplexívnejší pohľad na to, bez toho, že by sme strácali zo zretela špecifika týchto dvoch sektorov. Preto som chcela vypichnúť tento problém a takisto otázky e, autorských práv a takisto aj e, veľmi pekná a dôležitá hodnota jednotlivých e, jednotlivých umeleckých smerov. Som veľmi rada, že Juncker povedal, že práve umelci sú tými drahokamami na kráľovskej korune. Všetkým kolegom chcem poďakovať Toro Denning Alec of Unit eh, Karlo Koráca takisto k tomu niečo povedia. Thank you, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som teda začala hovoriť mene komisie. Chceme sa poďakovať obom spravodajcom. Plne podporujeme túto správu a tiež podporujeme vašu žiadosť podpory kultúrnych a kreatívnych odvetví priemyslu. Čo sa týka pozmeňovacích návrhov, tiež sme za návrhy, ktoré práve predniesli obaja spravodajcovia. Chcela by som spomenúť niekoľko konkrétnych tém, ktoré tu zazneli. A tiež by som upozornila na iniciatívy, ktoré už e, komisia spustila, aj keď si uvedomujeme, že si to bude vyžadovať ďalšie úsilie. Čo sa týka vzdelávania, máme program Erasmus+, a tiež máme e, podporné programy e, pre podnikateľov, umelcov, a taktiež e, Združenia Skips. To je ďalší príklad v rámci Erasmus+. Zároveň spúšťam iniciatívu, ktorá má za cieľ podporovať zručnosti mladých ľudí, tiež podnikateľské zručnosti predovšetkým. Spomenula by som siete mladých kreatívnych podnikateľov v Európe aj po svete, kde sa snažíme podporovať vzájomné vzdelávanie týchto mladých ľudí, týchto mladých tvorivých podnikateľov. Spravodlivé eh, odmenovanie autorov, to je pre komisiu veľmi dôležitý aspekt. A to, že táto téma sa teraz prejednáva v regulačnom rámci, už je e, veľmi e, slubným výsledkom. A to sa týka tiež autorskej práv. Domnievame sa, že autorské práva by tiež e, mali byť stimulom pre inovácie. Prejednáva sa to teraz v inom rámci, v regulačnom rámci. Ďalej, transsektorálna spolupráca, tiež mobilita umelcov, E, vieme, že sú tu problémy. Teší nás návrh pána Elera navýšiť financovanie pre e, na tvorivú Európu. Čo sa týka rámca samotného, ako ste spomenuli, pani predsednička, už v roku 2012, keď sme vydali spolu s e, DG Growth Enterprise ešte vtedy oznámenie na podporu kultúrnych tvorivých odvetví v Európe. Už vtedy sme zdôraznili význam budovania stratégií na rôznych úrovniach. A dnes ráno sme sa práve stretli so zastupcami regiónov na podujatí, ktoré e, spolurozovali aj kolegovia z DG Growth, kde sa hovorilo o regiónoch, o špecializáciách na jednotlivú špecializáciu a tiež o kultúrnych tvorivých odvetviach priemyslu. Vidíme, že odporúčania z roka 2012 sa e, veľmi jasne ujali v regiónoch. Viac ako 70 z nich totiž už zaradilo tieto tvorivé odvetva priemyslu do svojej e, špecializácie e, pre podporu inteligentného rozvoja a už sa tieto ciele plne v praxi. Domnievame sa tiež, že príprava na Európsky rok kultúrneho dedictva 2020. 19 by mala byť e, súčasťou tohto úsilia na podporu kultúrnych e, a kreatívnych odvetví priemysla. Nemali by sme zabúdať, že kultúrne dedičstvo s tým veľmi úzko súvisí. Tento rok nám pomôže uvedomiť si hodnotu kultúrneho dedičstva nielen pre spoločnosť, ale tiež pre ekonomiku. A tu súhlasíme s kolegami z iného oddelení komisie pre výskum a vývoj kde sa rozhodlo, že významné prostriedky z Horizontu 2020 sa vyčlenia práve na podporu týchto kreatívnych odvetví. Je pravda, že mm, kultúrne dedictvo je niečo, čo nám poskytuje veľké perspektívy a hlavne pre túto stratégiu. Takže poprosím teraz eh, kolegu Koravcu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ako ste pripomenuli, kom komisia si úplne uvedomuje dôležitosť eh, ekonomickú či strategickú eh, týchto dvoch sektoroch kreatívneho a kultúrneho priemyslu. Prvou prioritou eh, je toho, prvou prioritou komisie je zabezpečiť viac pracovných miest v rámci tohto priemyslu. Čiže tak, ako to už povedala moja kolegyňa, momentálne pracujeme hlavne na troch pilieroch eh, zlepšenie normatívneho kontextu, aby sme vytvorili priaznevejšie prostredie pre tento priemysel, kde po druhé využívanie, lepšie využívanie e, financí z európskej úrovne pre tento priemysel a po tretie aj vzdelávanie, ktoré je veľmi dôležité pre tento priemysel. Pokiaľ ide o legislatívne prostredie, ako veľmi dobre viete, práve pracujeme na revidovaní smernici, smernice o implementácii autorovských a intelektuálnych práv my si uvedomujeme, že eh, eh, sú tam rôzne protiklady, eh, ktoré stiažujú ten, toto naše túto našu prácu, pretože vieme, že tam je práca na čierno, čierne diela a tak ďalej, pašovanie, falšovanie a tak ďalej. A potom pracujeme aj na digitálnych otázkach. A druhý pilier, ako povedala aj moja kolegyňa dnes ráno, sme sa stretli s viac ako 200 zástupcami regiónov, jedno, tohto kultúrneho kreatívneho priemyslu, aby sme spolupracovali s nimi v rámci platformy, ktorá bola vytvorená Digi Rejo a DG eh, jak eh, pre mod, mm, priemyselnú modernizáciu. Čiže to je platforma, kde sa snažíme podporovať eh, Eh, regióny, aby lepšie využívali štrukturálne fondy a takisto sociálne fondy pre eh, súkromné investície a takisto aj vytvárať projekty, ktoré by mohli byť opravnené pre eh, fond investi- strategického investovania, čiže tzv. Junckerov fond. Sme presvedčení o tom, že sektor kultúrneho kreatívneho priemyslu má veľký potenciál v, v tomto zmysle a sme teda veľmi mm, radi, že budeme môcť pracovať s regiónmi na tých týchto projektoch. Pokiaľ ide o blueprint, inéž v rámci tejto agendy, toto bolo vytvorené ako projekt, to bolo vybraté ako priorita, takisto aj interkulturálne vzdelávanie a vzdelávanie, ktoré je spojené s digitálnou ekonomikou. Toto sú kľúčové pojmy, totižto v rámci kultúrneho a kreatívneho priemyslu posledných rokov. Ďakujem. Grazie, Eura. Ďakujem pekne a teraz odozdávam slovo našim dvom spolupravodajcom, najprv kolega LR. Ich möchte gerade die Beiträge von... Chcem sa vyjadriť k tomu, čo povedali pán kolega Marek Laček, napríklad tá možnosť, tie možnosti a výzvy, ktoré tu sú pred nami. Koncom 50. rokov Paul Brack, francúzsky dizajner, išiel do Nemecka a v zásade celý ikonický dizajn, založil ten ikonický dizajn nemeckého automobilového e, priemyslu. Všetko z tých čias autách je vlastne francúzsky dizajn. Bolo by dobre povedať, že európske a povedzme kultúrny príspevok juho-západnej Európy k technike Nemecka. Ale ten ekonomický rozsah, pán Maragal, 30 príjmu automobilového priemyslu sú náhradné súčiastky. Jediný dôvod, prečo nás nezaplavili lacnejšie súčiastky, je preto, že automobilový priemysel vlastní nie technické, ale e, navrhovacie dizajn týchto náhradných súčiastok ako autorské práva. Zoberme si Škoda, Mercedes, tí majú jednoducho autorské práva na zrkadla. Um, ref, e, smerovky a podobne. A 30 e, pracovníkov e, pracuje v týchto odvetiach, ktoré zarábajú viac ako samotná výroba aut. To je ten e, e dizajn, ktorý položil základy automobilového priemyslu a nie technika. Ďalšie možnosti a výzvy pred nami. Dneska máme 12 krát viac kreatívnych obsahov na platformách ako pred desiatimi rokmi. 12 krát viac. To znamená, tam je obrovský potenciál pre tvorivý kreatívny priemysel a súčasne musíme konštatovať, že tieto platformy zarábajú miliardy a príjmy e, tvorivých pracovníkov klesajú. Ako je to možné, že máme 12 krát väčší obsah, rastúci objem obratu a poskytujeme tento obsah a pritom tie zisky zostávajú na platformách? To nie je predsa e, otázka e, hospodárstva, Proste jedna skupina tam má výhodu, lebo platformy povedia, my nemáme žiadne záruky, my môžeme e, rozširovať, ja neviem, kopírované veci a tak ďalej. My sme neutrálna platforma, nemusíme nič platiť tvorivým pracovníkom ale to nie je pravda. Nič by nezarobili, keby nemali obsah od kreatívcov. Čiže kreatívci by mali vlastne zarábať 12 krát viac. Ale vidíme, že platformy zarábajú viac a nie kreatívci. A preto by sme sa mali spolu zamyslieť nad tým, že či tento potenciál, ktorý sa tu nachádza, sa nám neotvorí, pretože tu nejde o technológie, lepšie digitál, ekonomiku. Digitál je veľká možnosť pre kreatívcov, ale fakticky vidíme, že príjmy kreatívcov na platform, sa dostávajú na platformy a nie naopak. A to musíme riešiť. Zajtra sa môžeme postarať o to, že sa to stane z jednou z najprosperujúcich častí e, hospodárstva. Teraz mm, kolega Morgano. Mm, ďakujem pekne. Chcel by som predovšetkým poďakovať všetkým príspevkom zo strany tieňových spravodajcov a ďalších kolegov, ktoré preukázali, že tento, táto téma je veľmi zaujímavá, že im leží na srdci a chcel by som poprosiť, že či by som mohol zareagovať na niektoré témy, ktoré boli predložené. Myslím si, že zhrnutie dnešnej diskusie je len potvrdením toho, čo spomenul kolega Maragal, keď povedal, že kultúrny a kreatívny priemysel je niečo, čo teraz charakterizuje Európu. Myslím, že to je efektívne zhrnutie toho, čo sa snažíme tu ozrejmiť. Druhá otázka. Pán Maragal spomenul, že by bolo potrebné eh, eh, prekonať tie ťažkosti špecifikovania limitov kultúrnych a kreatívnych priemyslov lov. Myslím si, že to je to, čo potrebujeme ozrejmiť, aby to všetko, čo je prítomné tu medzi nami, to, čo sme tu spomenuli, keď chceme byť konkrétni, ako kolega Aller pred chvíľočkou povedal, že keď to nespomíname, neznamená, že budeme môcť stanoviť, aké sú tie zásadné linky, napríklad pre financovanie. Myslím, že to je naozaj potrebné. Je to komplexný totižto model a preto som chcela pritiahnuť vašu pozornosť k tomuto. Tiež je potrebné spomenúť niektoré tie referencie, niektoré tie pripomienky, ktoré sa týkajú napríklad jednotlivých údajov, ktoré sa týkajú práce komisie, toho objemu, ktoré dokladov, ktoré vyprodukovala, pretože to je naozaj veľmi prínosné, keď sa budú tieto údaje prezentovať. Bude to určite mať za reakciu, prekvapenie ľudí. Tak ako aj spoluprespravodajca a ja si myslím, že v tom návrhu financovania práve odkiaľ sa financie môžu dať zohnať. Spomíname tu viacročný finančný rámec, ďalej spomíname o overenie využívania jednotlivých e, programov, potom otázky kreatívnej Európy, potom horizontu 2020 a ďalších e, špecifických línií, ktoré by mali byť podporené a zhodnotené. chcem povedať, že hovoríme konkrétne o niečom, čo by malo byť skonkretizované, že ten návrh správy by mali správe týmto smerom. E, chcel by som sa zmieniť e, to, čo bolo poved- o tom, čo bolo dnes spomenuté, otázku audiovizualizácia, digitalizácia obsahov. Myslím, že toto sme ozrejmili, pretože práve digitálny prechod je niečo, čo môže byť veľmi dôležité pre kultúrny a kreatívny priemysel, čo môže proste zefektívniť práve vytváranie takýchto tradičných e, produktov. Toto sme si vedomi, hovorím to preto, lebo je to zrejme, môžeme si predstaviť, e, že e, táto správa nemôže všetky tieto prvky zakomponovať, avšak určite, že máme tu obavy, aby tu neboli také rôznorodé prvky, pretože mne sa zdá, že e, sme sa snažili komplexne všetko spomenúť. E, kolegyňa Beres bola veľmi, sa veľmi jasne vyjadrila, že e, určite je potrebné zohľadniť tie špecifika tohto sektora, a však nemôžeme všetko uzavrieť jasne v takomto sektore, ktorý sa mi zdá, že vyvolal veľmi zaujímavé reakcie, hlavne pokiaľ ide o otázky autorských práv, duševného vlastníctva a tak ďalej. Takže je potrebné, aby e, si, si uvedomiť, že výbor Júri dnes ráno hlasoval o 50 pozmeňujúcich návrhov a teraz sa musíme zamyslieť nad tým, e, aké ďalšie záruky môžeme poskytnúť týmto údajom. Chcem pripomenúť, že sme zdôrazňovali, že to nebude jednoduchá práca, ale podľa nás je to nevyhnuté a chceme tieto veci zvážiť tak, ako to robíme dnes, ako je možné zakomponovať eh, autorské práva a intelekt, práva duševného vlastníctva. To je o, eh, veľmi dôležité, tak ako keď sme hlasovali o správe Karas eh, na plenárke. Tam to bola práve zmienka zo strany predsedníctva, ako zabezpečiť záruky, ktoré sa týkajú všetkých takýchto problémov kultúrneho dedictva, kultúrnej tvorby. Myslím, že to je organický, zásadný problém a je to veľmi dôležitý moment, ako to povedal aj kolega López, keď sa zmienil o obave lepšie dohliadať nad tým, čo v súčasnosti nie je až tak dobre odkontrolované. A to sú autorské práva. Ďakujem, ďakujem, povedala pani predsedníčka. Chcem poďakovať spolu pravodajcom za ich slova. A ešte odozdám slovo potom kolegovi Buzekovi. Chcem povedať len to, že koherencia tejto stratégie, ktorá sme zakomponovali aj do tejto správy s ďalšími politikami, ktoré tu boli e, spomenuté napríklad v smernici o copyrighte, o otázkach, ktoré by vstali aj z iných sektorov. Myslím, že to je uznanie hodnoty a takisto aj kľúčový prvok vytváranie blind field a zásadné hodnoty. To je niečo, kde by malo byť e, zvážené, keď e, budeme sa snažiť vytvoriť takú správnu rovnicu medzi právami duševného vlastníctva a povinnosťami. Pokiaľ ide o e, harmonogram, náš postup budeme mať meeting tieňových spravodajcov. Budeme sa snažiť pracovať na kompromisných návrhoch eh, pri otvorených otázkach. Eh, spomenuli ste výbor Júry, potom eh, v útorok na oktobrovom zasadnutí vám sekretariat pošle pripomienok, pripomienky. 7. novembra uzavrieme kompromisné návrhy. 10. novembra by sme chceli hlasovať na jednotlivých výboroch o tejto správe. Takže toto je ten postup chcem poďakovať všetkým za vašu prítomnosť, sekretária, generálnemu sekretariatu, takisto spolu predsedovi, zástupcom komisie za to, že ste tu s nami boli. Ďakujem pekne. Ďakujem pani predsednička. Bola to veľmi vzrušujúca diskusia, veľmi zaujímavá. Aj pani Perez, ďakujem vám. Bolo to naozaj veľmi vzrušujúca diskusia. A pani Beres, M zdravie, E zdravie o 10 minút. O 10 minút máme táto stretnutie. Niekedy je zdravie možno dôležitejšie ako kultúra. Ospravedlňujem sa, že to hovorím. Pani Perez odchádza, ale vidíte, Júri, stanovisko 10. sa hlasuje a v plenárka, pravde, na plenárke pravdepodobne v decembri. Takto vyzerá harmonogram do budúcnosti. Najbližšie stretnutie bude štvrtok 10. novembra v Bruseli. Ďakujem veľmi pekne za túto vzrušujúcu diskusiu, milí kolegovia z výboru ITRE, ale nie len z ITRE, ale aj z kultúry. Aj vy ste pozvaní. E-health budeme mať teraz spoločné stretnutie s výborom Envy o 10 minút. O 10 minút, takže nie je dlhá predstavka. Poprosím vás, aby ste tu boli na čas.